úprav pre Grécko. Máme prítomného za komisiu komisára Moskovici. Nech sa páči, pane, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni. Som rád, že som medzi vami, aby som sa zúčastnil rozpravy ohľadne najnovšej situácie, pokiaľ ide o revízii programu pre Grécko Mali sme veľmi dobré stretnutie na komisii, jedno z najlepších, ktoré sa týkalo tejto témy a skutočne význam tohto stretnutia pre eurozónu bol veľmi veľký. Posledný krát, keď som tu bola hovoril o Grécku, tak som trval na tom, aby sme sa sústredili pre všetkým na rekapitalizáciu bank systemických v Grécku, pokiaľ ide o reformu systému DPH, pokiaľ ide o stratégiu riešenia otázky pôžičiek, ktoré, sú, ktoré sa nesplácajú, aby sme stanovili parametre pre privatizačný fond. Myslím, že v tejto oblasti sme zaznamenali dobrý pokrok. Predsa len pred nami máme ešte veľké množstvo víziev, napríklad reformné, štruktúrálne reformy, predtým, než sa vlastne zakončí prvá revízia tohto programu. Takisto sa udiala prvá etapa, ktorá vlastne sa ukončila v nedelu, kde sa prijal zákon, veľmi dôležitý zákon ohľadne reformy dôchodkov a bolo to urobené v, snahy, v snahe e, urobiť reformy, pokiaľ ide o daň z príjmu. Tieto reformy, ktoré boli prijaté, budú mať konkrétny dopad, trvalý dopad a veľký dopad a, a pokiaľ ide o posilenie systému, jeho udržateľnosť a prostredníctvom týchto reforiem všetky penzíne fondy pre všetkých e, tých, ktorí poberajú penzie, budú mať vlastne prístup k vylepšenému systému. Myslím, že takýmto spôsobom to všetko bude aj oveľa e, spravodlivejšie. Takýmto spôsobom sa vlastne umožnil, aby každý mal prístup k príjmom zo strany štátu. Tieto reformy sú vlastne výsledkom viacerých mesiacov intenzívnych diskusí, takisto aj výsledkom snách zo strany Grécka, zo strany úradov a vlády Grécka v spolupráci s komisiou. Chcem tu privítať aj šéfov misií jednotlivých inštitúcií Európskej centrálnej banky, Medzinárodného menového fondu. To sú všetko ľudia, ktorí sú skutočne angažovaní a ktorí sú ochotní pripr- e, pracovať 24 hodín denne na to, aby v týchto ťažkých podmienkach sa našli riešenia. Inštitúcie skutočne dobre spolupracovali. To znamená, tieto reformy sú súčasťou balíčka opatrení, veľmi dôležitého balíčka, kde ide o vytvorenie nezávislej agentúry pre príjmy. Je tu o mechanizmus, nehovorím už o stratégii, ale o mechanizmy, pokiaľ ide o riešenie otázky nefungujúcich bank a takisto zrieš- vyriešenia parametrov, ktoré sa týkajú privatizácie. V rámci tohto celého procesu sa stanovia prioritné otázky a to sa pretaví aj do legislatívy. Takže čo vlastne očakávame od týchto fondov? Tieto opatrenia prispejú veľmi dôležitým spôsobom eh, k zlepšeniu situácie v Grécku, to je vlastne to, čo si želáme. Už 6 rokov sa snažíme riešiť túto situáciu a snažíme sa dopracovať k takému bodu, aby hospodárstvo v tejto krajine bolo zdravšie, aby verejné financovanie bolo solidnejšie, aby konkurencieschopnosť bola posilnená, aby skutočne začal aj hospodársky rast, aby investori začali dôverovať tejto krajine, aby mohli viac investovať zahraniční investori do tejto krajiny. Minulý týždeň som takisto informoval o najnovšom vývine situácií. Sú tu viaceré pozitíva, ktoré sa vlastne avizujú do druhej polovice roku 2016 a Máme tu 2,7 pokiaľ ide o nárast. E, v prípade tom, že tieto reformy skutočne budú pri- prijaté a vstúpia do platnosti a preto tieto reformy majú taký veľký význam, a predovšetkým treba tieto reformy správnym spôsobom implementovať. Tak ako sme sa včera na našom stretnutí skupiny e, dohodli, e, treba ešte dotiahnuť tieto reformy skutočne do konca, na to, aby takýmto spôsobom grécke hospodárstvo mohlo skutočne začať od toho správneho východiska smerom k hospodárskemu rastu je tu ešte v rámci našej diskusie aj druhý blok otázok a ten sa týkal potreby nájdenia dohody ohľadne mechanizmu mechanizmu riešenia hospodárskej situácie. Boli tam takisto zúčastnené viaceré strany, pracovná skupina z eurozóny a iné Ide tu predovšetkým o plnenie kritérií, ktoré boli stanovené v Amsterdame. Tieto musia byť e, predovšetkým objektívne, musia byť dôveryhodné automaticky. Takže o čo vlastne ide? Ide o to, aby sme našli spôsob, akým spôsobom sa dajú nájsť e, riešenia, ktoré boli stanovené, na to, aby sme dosiahli e, hospodársky rast cez 3 v budúcom roku. Tieto opatrenia, ktoré boli prijaté, sú nastavené tak, aby sa tento cieľ dosiahol, ale nie všetci partnery takýmto spôsobom sa vyjadrili v prospech týchto opatrení a komisia sa snaží hľadať taký mechanizmus, ktorý by bol správny na to, aby sme všetkých partnerov eh, presvedčili o dôveryhodnosti hospodárstva v Grécku. To znamená, ak sa všetko podarí urobiť v tejto podobe, tak budeme mať k dispozícii mechanizmy, ktoré budú môcť e, zabezpečiť všetky opatrenia, respektíve prijatie opatrení, ktoré sú potrebné. To znamená, v rámci tohoto druhého bloku e, sa takisto našla dohoda včera, pokiaľ ide o balíček e, v rámci prvej revízie. Nám sa to podarilo a pokiaľ ide o tento mechanizmus, ktorý sa ešte bude musieť viac precizovať, tak, tak sa aj v tejto oblasti podarilo zaznamenať krok dopredu. Takže ten hlavný signál je, tak ako vidíte, že Grécku sa konečne podarilo v spolupráci so svojimi partnermi urobiť veľkú časť tohto kro- tejto cesty, tohto kroku smerom dopredu, ale predsa len je ešte e, pred Gréckom veľká časť práce. Akým spôsobom sa to dá všetko završiť? Je veľmi dôležité, aby tie opatrenia boli odhlasované v najbližších týždňoch. To je absolútne najdôležitejšia podmienka na to, aby sa mohla završiť prvá revízia tohto programu a sprievodných opatrení. A takisto sa počíta s tým, že Európsky mechanizmus stability zabezpečí e, rýchle platby e, a to bude mať konkrétny dopad pre hospodárstvo a to aj zníži tie dopady, ktoré vlastne súvisia s e, určitými škrtmi, ktoré tu boli robené v minulosti. Toto takisto môže prispieť, ako to povedal riaditeľ MES a nájdeme spolu riešenie. Takže takýmto spôsobom môžeme pristúpiť potom k tretiemu balíčku, to je otázka dlhu, to je predovšetkým otázka, ktorá súvisí s členskými štátmi a chcel by som povedať celkom otvorene, že komisia je veľmi spokojná s vyhlásením, ktoré bolo prijaté včera. Pre, prezident Euroskupiny e, slúbil, že budeme sa venovať e, otázkam, ktoré treba vyriešiť predovšetkým z krátkodobého hľadiska, bez toho, že by sa menil program ako taký, ale sú tu jasne stanovené červené línie, ktoré sa nesmú, pre, ktoré sa nesmú jednoducho prekročiť a v prípade, že sa teda prekročia, tak potom sú to ešte dodatočné opatrenia, ale z dlhodobého hľadiska sú to viaceré technické opatrenia, ktoré nám môžu pomôcť na to, aby sme lepším spôsobom manažovali e, dlh a zadlženie Grécka. Chcel by som povedať, že riešiteľnosť zadlženia Grécka je veľmi dôležitý prvok pokiaľ ide o dohodu, ktorá bola prijatá minulý rok a preto sa teším, že po prvýkrát sa nám v rámci Euroskupiny podarilo dospieť k takéto otvorenej konštruktívnej diskusii ohľadne tohto bodu. Komisia je pripravená prispievať z technického hľadiska k týmto diskusiám aj v budúcnosti tak ako sme sa dohodli, včera vlastne predstaviteľa inštitúcií, ako aj predstaviteľa gréckej vlády sa zaviazali, že budú pracovať intenzívne na implementácii tejto dohody. Som presvedčený, že budeme pripravení prijať e, na ďalšej e, euroskupine 24. maja ďalšie opatrenia. Aké opatrenia? To budú vlastne už tie dva prvé bloky, ktoré budú spoločne fungovať a ktoré vlastne umožnia e, riešenie tejto otázky a potom takisto aj konkrétne kroky, akým spôsobom sa vlastne to zadlženie bude riešiť. Je veľmi dôležité, aby sa pristupovala k tomu globálne, tá dohoda musí byť veľmi komplexná a vlastne včera som aj zdôraznil, že sú tu e, konkrétne riešenia, ktorými sa musíme zaoberať a budeme vlastne spolupracovať aj s ďalšími partnermi, ďalšími inštitúciami, sme pomohli gréckej vláde na to, aby skutočne mohla táto krajina využívať pozitíva týchto riešení. A ja vám ja sa teším, že po 24. máji budeme mať takúto globálnu dohodu, ktorá bude ďalej sprecizňovať konkrétne riešenia, ktorá vlastne, ktoré vlastne majú viesť k tomu, aby sa táto krajina, aby sa Grécko dostalo znovu na cestu e, oživenia a zdravšieho hospodárstva. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Toto sú vlastne tie úvodné slova z mojej strany, ktoré som chcel vysloviť. Samozrejme som pripravený reagovať na vaše otázky ohľadne krokov, ktoré spoločne chceme prijať na riešenie tejto problematiky, ale som skutočne veľmi hlboko presvedčený o tom, že po skutočne po veľmi veľkom množstve práce, spoločnej práce, to riešenie, ktoré sme našli, má správne smerovanie a že sa nám podarí pohnúť sa dopredu v tejto oblasti a že tento deň bude veľmi dôležitým dňom v rámci histórie toho riešenia tohto problému, pretože ako viete, včera sme oslavovali Deň Európy a trochu sme takýmto spôsobom prispeli k riešeniu aj tejto otázky. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán komisár. A Teraz, dámy a páni, začíname rozprávu s politickými skupinami. Ako prvý rečník je pán Weber, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, vážený pán komisár, kolegovia, kolegyne. Keď dnes hovoríme o Grécku, ak sa pozrieme na situáciu na Grécku a na tento program, tak vlastne musíme si uvedomiť, že tu ide predovšetkým o ľudí. O ľudí, ktorí veľa museli trpieť v minulosti a musíme sa pozrieť aj na to, čo vlastne títo ľudia od nás očakávajú, čo očakávajú aj iní občania Európskej únie, keď hovoríme o týchto reformách. Na jednej strane máme očakávanie, že ľudia si želajú, že budú žiť v takom štáte, ktorý bude fungovať, ktorý bude efektívnym spôsobom schopný, eh, schopne nakladať s peniazmi, ktoré vlastne formou daní sa tu vyberú snaha reformovať to sa netýka iba Grécka, to sa týka celej Európy, predovšetkým reforma justície v celej Európe. Ctené dámy, ctené páni, je to takisto želanie občanov, aby tu bolo sociálne zabezpečenie pokiaľ ide o dôchodky, aby tieto riešenia boli dlhodobé, aby sa skutočne dôchodky vyplácali z dlhodobého hľadiska, aby to bolo zabezpečené. Takisto aj predseda vlády Cipras sa musí v Grécku jasne postaviť a povedať, že nie je tu žiadna alternatíva ako tá, že sa urobia reformy, pokiaľ ide o dôchodky, na to, aby tieto reformy zabezpečili udržateľnosť celého penzijného systému. Takisto je tu želanie v Európe, že nemôžeme už ďalej pokračovať, takže tu budú veľké zadlženia a dlhy. Aj tie krajiny, ktoré majú veľké dlhy, sú tými krajinami, ktoré majú do budúcna zlé vyhliadky, že nemajú sta- sta- stabilné vyhliadky do budúcnosti. A takisto je tu aj želanie zo strany občanov, aby sa zabezpečila raz tak, ako to povedal aj pán komisár celkom jasne, ľudia očakávajú, že v Európe zaznamenáme rast. Teraz sa spustil Junckerov plán, máme 80 miliard eur, ktoré boli vyplatené a ja sa teším, že vlastne aj ten grécky projekt, ktorý bol financovaný z európskych peňazí, že aj tu skutočne prídu nové investície. Toto sú všetko želania, ktoré očakávajú ľudia od nás a to si vyžaduje veľa reforiem a zmien a chcel by som zdôrazniť, že beriem na vedomie, že grécka vláda pokiaľ ide o tieto reformy, konečne vyslovila ochotu ich realizovať. Dámy a páni, toto je zoznam želaní, ktoré nemajú iba občania, ale sú to aj želania, ktoré má naša politická strana EPP. A 5 štátov, ktoré dostali podporu e, v, za posledných rokov, tak tam vlastne boli vlády, ktoré reprezentovali našu politickú skupinu a zaznamenali úspech. Napríklad Írsko v roku 2015 malo vyššiu mieru rastu ako Čína to si musíme spritomniť. Írsko skutočne, pokiaľ ide o rast, bolo úspešnejšie než Čína. Takže ďakujem pekne aj predsedovi vlády tejto krajiny. Dámy a páni, je tu takisto aj otázka, prečo týchto 5 štátov, ktoré dostali pomoc, už nie sú v tejto v skupine tých štátov, ktoré tú pomoc majú dostávať ďalej, prečo tam dostalo iba Grécko. Bohužiaľ, musím to skonkretizovať politicky. Napríklad v roku 2014, ešte v časoch Samarasa, sme tu mali veľmi nízky rast, iba 0,7% rast v roku 2014. A Minulý rok napríklad, keď nastúpil do vlády predseda vlády Cypras, tak Grécko sa dostalo na úroveň minus 0,2%. To znamená, rok predtým tam bolo 0,7% rastu a teraz sa to celé prepadlo pod nulu. Politika Cyprasa uškodila vládu posledný program, ktorý ešte jeho predchodca spustil v Grécku, to znamená ešte pred koncom tohto procesu, by znamenalo, že Grécko by muselo ušporiť ešte jednu miliardu eur. A to by bolo znamenalo, že Grécko by sa dostalo z tohto programu von. A teraz to hovoríme o otázke, že musíme dať Grécku, už Grécko musí ušetriť 5,4 miliardy. To je terajší program, takže treba celkom jasne povedať, že vlastne minulý rok bol strateným rokom pre Grécko a Cyprasová vláda vlastne uškodila hospodárstvu tejto krajiny. Dámy a páni, Cypras vlastne sám povedal pred pár krokmi, že skutočne ako sa ujal úradu do istej miery naivne, ja by som chcel povedať, že naivné konanie si Grécko a Európa nemôže dovoliť. A takisto by som chcel celkom otvorene povedať, že Cypras vlastne väčšinu zo svojich volebných slubov musí teraz poprieť, pretože ich nemôže splniť vlastne to, čo slúbil tým ľuďom. A teraz odhliadnúť od Grécka môžeme aj v rámci Európy povedať, voči voličom, že ľudia nemyslíte si, že populisti, ktorí vám hovoria, že sa môže polaviť v reformných programoch, že to niečo prinesie, pretože to bude stáť ešte oveľa viac. Dámy a páni, že teraz musíme urobiť? Kompromis máme na stole, myslím, že všetci môžeme nájsť v spoločnej spolupráci riešenia a chcel by som poukázať na to, čo vlastne povedal aj predseda opozície, predstaviteľ opozície v Grécku, pomenoval konkrétne pochybenia Cyprasovej vlády, po, pomenoval potrebu reforiem, ktoré pre tento štát sú nevyhnutné a chcel by som povedať, že občania Grécka sa môžu spolahnúť na to, že aj naša politická skupina Európa ich bude podporovať, pokiaľ ide o solidaritu. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Modrá karta po prvom kole vyhlásení bude nasledovať. Takže teraz má slovo Gianni Pitella. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Po prvej greckej kríze sa opäť dostávame do situácie, že opäť sa hovorí o Grécku. 23. júna e, mesiac hruba sa bude zase hovoriť o osude Európy. A Európa je teraz e, vystavená veľkej kríze, a za najväčšej od druhej svetovej vojny. O čom to všetko je? Dámy a páni, môžeme tu k tomuto povedať len jedno. Je tu obrovské úsilie e, prinútiť Grécko k úsporám. E, vypočuli sme si slova pána Moskovicieho z Európskej komisie, keď povedal pred e, dva mesiacmi, že viacero reforiem bolo prijatých zo strany Grécka, ale musíme veľmi pozorne sledovať vývoj v Grécku, či všetko to, čo Grécko slúbi, naozaj aj splní, napríklad v oblasti súdnictva. Nesúhlasím e, so všetkým, čo bolo povedané. Napríklad, poprvé, dnes bo ako prvý problém pre mňa nie sú Ateny, ale Medzinárodný menový fond. Ten skutočný problém sú extrémisti, ktorí možno mm, z nejakého dôvodu chcú potrestať Grécko a príliš pretlačajú systém úspor a chcú presadiť opatrenia, o ktorých dokonca aj Medzinárodný menový fond vyhlásil, že sú pre ekonomiku veľmi zradné a za nebezpečné. Takže chce tu niekto vyvolať znova eurokrízu, tak to by naozaj bol nezodpovedný krok. Pán komisár, pán Moskovici, hovorí o tom, že sa splnili viaceré podmienky na to, aby sa proces e, mohol rozbehnúť, aby sme sa mohli posunúť ďalej už ku e, úľavám v oblasti dlhov. Myslím, že Grécko môže byť na toto dosť hrdé. My, socialisti a demokrati, sme presvedčení o tom, že by malo byť možné dospieť k dohode medzi jednotlivými stranami, aby sa dosiahol kompromis, ktorý poskytne priestor pre Grécko k ďalším reformám. A aby mohlo nastať aj e, niečo, ktoré, čo by uľahčilo e, daňovú záťaž Grécka. Teda, pardon, dlhovú záťaž. Ide o to, aby nedochádzalo k ďalšej sabotáži nejakého možného spôsobu dohody a preto treba povedať jasne, že ak sa situácia vyvinie tak, sme pripravení ísť aj sami. Pán Marias, vážený pán Moskovici, pán Weber, už 6 rokov uplynulo od vtedy, čo sa podpísalo memorandum o porozumení, zníženie o 25 v HDP, 40 obyvateľstva žije na hranici chudoby, máme veľmi nízke mzdy aj dôchodky Máme že, no, že obrovský, obrovskú mieru nezamestnanosti, veľké dane. A zároveň, pokiaľ ide o tú dužobu, je to na úrovni temer 200 a ešte stále sa tvárime, že všetko funguje ako normálne, business as usual a sú tu ešte požiadavky na ďalšie opatrenia na úrovni 5,6 miliardy eur. A toto koaličné vlády schválili. A ďalšie 30, ďalší objem 3,6 miliard, o ktorom sa hovorilo, a automatický mechanizmus e, potom predpokladá ďalšie úspory vo výdavkoch. Myslím, že toto je veľmi násilný, tvrdý spôsob úspor stále sa pokračuje v privatizácii, zvyšujú sa dane a v podstate tá privatizácia je akoby nekontrolovaná, takže je to sociálny Armagedon. Aj zo strany EU, aj trojky, aj zo strany Medzinárodného menového fondu je to všetko na úkor Grékov. Ako ste veľmi správne povedali, toto je niečo, čo sme už v minulosti videli. Zisky E, ktoré pochádzajú e, z programu pre malé a stredné podniky e, v Grécku. To, to by sa malo využiť taktiež v rámci tohto programu. Určite, že časť toho dlhu je ťažko splatiteľná. Povedzme, je tam iba 9 miliard z tých 200 miliard, o ktorých sa hovorilo, doposiaľ Grécko dostalo. Takže ten zvyšok skončil v nemeckých a ďalších európskych bankách. Čo je veľa, to je veľa, pán Weber. Už Gréci ako občania viac neznesú. Ďakujem. Pani Gulard, dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem, pán komisár, že ste prišli. Ja som si vypočula, čo ste hovorili tým e, diskusiám, že boli v Euróskupine konštruktívnejšie, ale aj tak ma nejaké veci trápia, lebo mám pocit, že diskusie tu u nás sú také insiderské, teda ľudí, ktorí vidia veci zvnútra, aj dosť e, technicky. Ale pokiaľ ide o ostatných, teda občanov EÚ, či už greckých alebo iných, pre nich už 6 rokov e, trvá situácia summit po samite o Grécku od roku 2010, od mája. E, správa Mario Monti, e, tu sme tiež dostali už pred 6 rokmi o jednotnom trhu. A keď sa pozrieme na rast investície v súci s Junckerovým plánom, že toto všetko chýba a že sa Európska únia 28 spomaluje. Všetko sa hovorí, že to je eurozóna, ale nie, je to celá 28, kde uh, sa takéto problémy vyskytujú. A diskusia o samotnom jadre, uh, mám pocit, že prešlapujeme z nohy na nohu, nehybeme sa nikam. Uh, legitimita inštitúcií, ktoré príjma tieto rozhodnutia. Ani tam sme sa veľmi nepohli. Áno, skladanie už toho zodpovednosť, robili sme, čo bolo v našich silách, ale e, keď riešime veci na poslednú chvíľu urgentne, tak e, skrátka nevidíme žiadne konkrétne výsledky. Správa piatich predsedov, štyroch predsedov, e, pracovný dokument komisie, ten blueprint, nič nepriniesli. Čiže naozaj je tu taký pocit, že eurozóna mm, sa, e, že sa míňa, pozrieme sa na Brexit, na e, ďalšie veci, ktoré nás e, čakajú, e, veci na rámec zmluv alebo mimo zmluvného rámca, ktoré sa teraz dejú a mnoha veci, ktoré sa presúvajú na rok 2018. Prečo sa to deje, pán komisár? Je to v záujme, záujme Grecka, alebo je to preto, lebo sú voľby vo Francúzsku a v Nemecku? Ďakujem. Ďakujem. Slova pán Papadopoulos. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Pán Weber, hovorili ste 5 minút a 5 krát ste napadli gréckého premiéra pána Ciprasa. Ak, aby ste pomohli svojmu politickému priateľovi, pánovi Mitsutakisovi, chcem povedať, že pravda nie je len na vašej strane. V roku 2009 to boli práve členovia Novej demokratickej strany, ktorí vytvorili dlh 125 HDP obrovský deficit a ich politika počas vlády, koaličnej vlády Pasoku, tam vlastne do, narastol na 180 do konca roku 2012. Takže chcem vás uistiť, pán Weber, že sa vám nepodarilo pod, pomôcť pánovi Samarasovi, ale ani pánovi Mitsotakisovi. Občania Grécka hlasovali za to, aby pán Cipras zostal premiérom krajiny. Áno, hovoríme, že nakoniec je tu aj pozitívny deň pre Grécko v rámci Euróskupiny. Máme aj dobré správy pre občanov Grécka. Niečo, čo nám pomôže dosiahnuť väčšiu úroveň stability na úrovni ekonomiky aj politiky. Teraz môžeme predpokladať, že na základe toho, čo hovorí komisia, aj pán Moskovici, je tu priestor pre zlepšenie. Určite to pomôže aj Európskej únii vyhnúť sa kríze a destabilizácii, pre všetkým na európskom juhu. Reagovali sme aj na extravagantné hm, požiadavky MMF. Odmietli sme ich a odmietli sme ešte ďalšie sprísnenie úsporných opatrení. A uvítali by sme práve jednovú cestovnú mapu, ktorá umožní e, Grécku e, zbaviť sa dlhu. Ale hovorilo sa o tom, že príde nejaká dlhová úľava zatiaľ sa tak nestalo. Zároveň Európska únia musí zahrať tiež svoju úlohu, musí splniť svoju časť dohody, ktorá sa týka dlhu. Pán Lambert. Ďakujem pekne, pán predseda. Jean-Claude Juncker v konci svojho mandátu nás povedal, že pokiaľ ide o mm, sociálnu spravodlivosť, e, tá je rovnako dôležitá ako e, solidnosť verejných financí. Nuž a od krízy napriek trom, alebo možno vďaka tým trom plánom, e, situácia gréckých občanov sa ešte zhoršila. Nie sú to už ale iba Grécia, ale aj ďalší, Luxembursko, Malta a tak ďalej. Niektorí hovoria, že to je tá cena, ktorú musí e, zaplatiť Grécko za chyby, ktoré v minulosti urobilo. No ale e, ja si myslím, že keď sa pozrieme na finančný e, sektor dodávateľov, subdodávateľov, na zbrojársky priemysel, no neviem, že či by títo nemali tiež sa na tom podielať. Takže ten optimizmus, ktorý tu prevládá v Euroskupine, ten ja žiaľ nezdielam. Áno, možnosť diskutovať e, o nejakých modalitách e, znižovania dlhu. Um, áno, ale e, tá cena je príliš uh, vysoká. Musí to byť naozaj reálne možnosti reštrukturalizácie a tak ďalej. A toto to nie je. Už v roku 2010 malo dôjsť takéto reštrukturalizácii, uh, aby aj uh, veriteľia nejakým spôsobom uh, sa uh, museli na tom uh, podielať. Ale nedeje sa to. Áno, Grécko má má e, ten pohár úspor vypiť až do dna. Ale tie e, úspory neprispievajú k riešeniu situácie. Dokonca aj um, menový fond si myslí, že tieto úspory sú kontraproduktívne z ekonomického hľadiska. Uh, ale zároveň oni tlačia na reštrukturalizáciu uh, dlhov. Medzimenový um, fond musí vedieť, ako takúto, takúto krízu riešiť, ale vy, keby ste to nepočúvali, uh, uvoľnite úspory a reštrukturalizujte dlh. No, samozrejme, že aj veriteľia musia k tomuto prispieť opäť, eh, doteraz sme sa uberali eh, zlou cestou, týka sa to aj eh, ich. Mám 3 minúty, pani pacetnička, takže prosím, nehľate na mňa takto. A ďalšia vec, ktorá chýba v tých záveroch rady, to je... Takto je to Euroskupina a jej závery, investície, tie spadli o 70 v Grécku od začiatku krízy a všetci vieme, že kapacita investičná v Grécku je nulová. No a čo sa stále opakuje? Áno, Junckerov plán nejaké drobné dostanete, e, nebude to stačiť, ale e, čo už. E, taktiež uplatňovanie fiskálneho systému, ten musí byť hodný tohto mena. Áno, platí, že grécké vlády nejaké entuziastické neboli, pokiaľ ide o boj proti daňovým podvodom a únikom a tak ďalej, ale členské štáty euro eurozóny, ktoré mohli im dať skúsenosti vyslaním odborníkov, ehm, verejný sektor napríklad prepušťal a tak ďalej. Ehm, myslím, že ehm, sa to mohlo riešiť trochu inak. Bez eh, zmien eh, postupu radikálnych eh, to utrpenie v Grécku, ktoré bolo ponechané svojmu osudu z oči voči kríze, bez zmien sa na tomto nič nezlepší. Ani štát, ani ekonomika sa nemôžu takto znova postaviť na nohy. A toto všetko skrátka musí riešiť komisia poslednej šance. Toto musí ponúknuť. Ďakujem a teraz pán Wolf, nech sa páči na 3 minúty. Ďakujem. Ďakujem pekne za slovo. V roku 2009 grecký premiér povedal vďaka, teda ďakujeme, že Grécko bude už v srdci Európy. Čaká nás väčšia prosperita. Nakoniec e, budeme mať aj vyššiu úroveň stabilitu a nakoniec budeme mať väčšiu schopnosť žiť svoj život v prosperite. No a pozrime sa, čo stojí pred Grékmi. Nezamestnanosť temer 20 nezamestnanosť mladých 52 Sú tisíce mladých ľudí, 250 tisíc ľudí vlastne opustilo, mladých ľudí opustilo krajinu. A obrovský nárast sebevrážd. Drž narastolo viac než 40 miliard eur. Každý mesiac musia nájsť Gréci 5 miliard, aby zaplatili ľuďom, ktorí kontrolujú dianie v ich krajine. Teda Trojka a Európska únia. Tak toto je vlastne tá lepšia budúcnosť pre Grecko, o ktorej sa hovorilo v 2001 roku. Takže keď e, nastala kríza, tak tu sa povedalo Grékom, aby sa neuverili cestou e, úspor. A teraz, ja si spomínam, ako sa to vyvíjalo. A teraz, tedy keď e, gréckého premiéra, teda objali okolo pliec e, tu prítomný, tomu bolo povedané, my nechceme tu tie, tie úsporné opatrenia, ale teraz Európska únia práve že uplatňuje pomaličky svoj zákerný program úspor a vráža dýku do srdca občanov Grécka. Aj EPP, aj socialisti, ktorí hovoria o solidarite, ale v podstate im nezáleží na tých ľuďoch v Grécku. Však to je niečo iné než váš štýl života, e, oplývajúci šampanským a podobnými výsadami. Pozrime sa ale na tie ich úbožiakov, ktorí spáchali sebevraždy. Je to úplný obrovský kontrast. Ekonomika sa za 5 rokov e, vlastne zniž, zmenšila o 27 Áno, v Spojenom kráľovstve budeme mať referendum, e, kde sa bude hlasovať o tom, či opustíme EÚ. Myslím, že u nás sú príležitosti lepšie, pretože nie sme viazaní na euro. Nie je tu Európska centrálna banka, by nám proste diktovala. A, a ide o to, že Grécia je, e, sú za to, aby opustili krajinu aj bankári, aj peniaze, ale práve si myslím, že keď sa rozhodnete osamostatniť a odísť tiež z Európskej únie, podobne ako Británia urobí 23. júna, budeme stáť pri vás. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo má pán de Graaf, 1,5 minúty. Pani predsednička, Grécko je na úrovni bankrotu. Grek je pacient, ktorý Každých 6 mesiacov potrebuje finančnú infúziu. Vyše 200 miliard. To o tom sa hovorí doteraz. A čo sa udialo s tými peniazmi? Asi 10 miliard e, sa dostalo skutočne do gréckého rozpočtu. Asi 140 miliard sa použilo na to, aby sa vrátil dlh e, francúzským a nemeckým bankám. Čiže európsky občania platia tú obrovskú daň za chyby, ktoré sa udiali a mm, pokiaľ ide o Holandsko, tak je to 25 miliard a v podstate sú to peniaze, ktoré nikdy neuvidíme. Sú to peniaze, ktoré boli získané z mozolov ťažko pracujúcich holandských pracujúcich. A to všetko je na úkor zdravotnej starostlivosti, penzistov a tak ďalej. Na úkor toho môžeme menej kvalitne chrániť naše hranice. A pritom nám bolo slúbené, že ani Halier nepôjde do Grécka. A čo teda keď, keď boli voľby. Ale deje sa niečo iné. Holandsko teraz trpí dôsledkami tejto politiky úspor. Všetko toto sa udržiava umelo nažive, tým, že sa umelo udržiava umelá Európska únia. Tak to nemôžeme pokračovať, že budeme ďalej posielať len tak miliardy eur. Euro musíme zrušiť a Grécko sa musí vrátiť k drachme. Čo je veľa, to je dosť. Ďakujem. Slovo má pán Pavlakis, minúta. Pani predsednička, máme nový zákon, ktorý je veľmi na úkor sociálnych práv občanov a pritom sa ešte stále zvyšujú dane. Možno parlament schválil tie e, nové opatrenia, ale nemá politickú legitimitu. Asi sa zhodneme na jednom bode, že Európska únia aj MMF sa asi zhodneme, že to, čo chceme e, získať, je lacnú a pracovná sila a viacej privilegií pre veľké podnika, pre veľkopodnikateľov. Je to všetko na úkor bežných občanov. Ak to aj naďalej pôjde takto, tak kým bude fungovať takáto politika úspor a škrty vo výdavkov, všetko je to namierené proti občanov EÚ aj proti Grécku. A potom je tu len jeden spôsob, ako to zmeniť. A to postaviť sa proti kapitalistickej ekonomike a aby ľudia mali vo svojich rukách tu, tie bohatstva, to bohatstvo, ktoré produkujú. Ďakujem. Slovo má ďalší rečník, pán Kefalganis. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Ak chceme, aby neboli problémy s lavicou a s populistami, tak ich treba nechať, aby niekoľko mesiacov riadili krajinu ako vláda. A však tých niekoľko mesiacov, čo vládnica strana opustila koalíciu, tak to stálo veľa. Sú tu ciele, ktoré sa vytyčujú e, za účelom úspor, to je na úrovni povedzme 1 miliardy, ale teraz súčasná vláda má ten cieľ 5 miliard a týka sa to toho ďalšieho balíka, ten má objem 3 miliardy. Cyprasová vláda sa uberala, rozhodla uberať tou ľahčou cestou, zvyšovať dane. Ale keď sa zvyšia dane, tak vlastne klesá, klesajú príjmy do štátnej kasy a ako také. A potom treba prísť zase s ďalšími novými opatreniami. Európa preukázala svoju solidaritu tým, že v roku 2012 eh, ubrala teraz z dlhu Grécka. Áno. Pôvodne tam bolo 16 miliard a to sa znížilo len na 4 miliardy. A ten dlh, ale samozrejme stále ešte eh, grecká vláda má zodpovednosť v rukách a musí konať. Dôležité je, aby sa prinavrátila dôvera a začali do krajiny prevodiť aj investície. Ďakujem. Ďalej má slovo pán Gualtieri, dve minúty. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Myslím, že je teraz veľmi ťažké poprieť, že grécke memorandum z minulého leta je veľmi ambiciozne a že je tam snaha nájsť e, rovnováhu medzi stabilitou, rastom, konkurencieschopnosťou a sociálnou spravodlivosťou. Na druhej strane je to aj veľmi náročné, pretože je veľmi naplnené s obsahom a novými metódami, ale zároveň si myslím, že je ťaž, rovnako ťažké poprieť, že súčasná grécka vláda naozaj má záujem o reformy a ich uplatňovanie, teda uplatniť to, čo sa dohodlo. To je pozitívne nakoniec, že nakoniec sa dosiahla dohoda e, na politickom balíčku v oblasti fiskálnej a strategickej, teda to, čo je potrebné ku ukončeniu toho prvého programu pomoci. Tie nutové mechanizmy budú vychádzať z gréckých podkladov, z gréckého návrhu a nebude to znamenať pre gréckých občanov ďalšie nejaké úsporné opatrenia, ktoré by viedli k politickej a ekonomickej destabilizácii. Vieme, že inštitúcie, ktoré boli práve za takýto prístup, tak tie e, predpovedali e, veľmi vyváženú e, ekonomiku ešte v roku 2015 sa mýlili. A preto chcem povedať, že vítam diskusiu o ďalších možnostiach znižovania greckého dlhu. Dnes už máme aj usmernenie, aj jasný mandát, ktorý sa týka napríklad e, splatnosti a tak ďalej. Je tu postup, ktorý bude pozostávať z troch etáp a bude sa hovoriť aj o dlhodobých opatreniach. 9. máj bol teda pre Európy dobrým dňom a chcem poďakovať komisii aj komisárovi Moskovicimu predovšetkým za jeho veľmi významnú úlohu. Chceli by sme naozaj povzbudiť, aby sa 24. mája ukončil tento proces prípravy usmernení, ktoré umožňuje potom greckej vláde pokračovať ďalej a poukáže to aj na to, že Európa je schopná riešiť vážne krízy v záujme stability a integrity. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Luke. Minúta. Dámy a páni, naozaj je prekvapivé počúvať tu tieto prejavy, ktoré veci skrašľujú e, a otačajú e, fakty. Už 6 rokov, naozaj do dňa, 6 rokov je to od prerušenia, pardon, porušenia európskych zmluv tým, že vznikli tie záchranné balíky. Pod 6 rokmi sa povedalo, že Grécko dostane peniaze po dobu 3 rokov. 2013 sa s tým končí. Tak to aspoň vtedy znelo. Tam má končiť e, podpora Grécka a Grécko má sa na vlastných nohách. A sme teraz 6 rokov odvtedy a žiadne vlastné nohy e, Grécka nevidíme. Hovorí sa 2016, 17, 18, Moskovici povedal, že ešte 10 ročia e, bude potrebné pomáhať dlhovou službou v Grécku. Tam ja pani táto politika zlyhala, zlyhala a to, že teraz komisár poukazuje na to, že Grécku bude lepšie. Veď to počúvame naozaj roky, roky za každým komisia vo svojich prognózach e, prekročila o niekoľko percentuálnych bodov e, realitu. E, keď pán Pitela socialisti hovoria, že je to MMF, ktorý tú krizu spôsobuje, tak on skrátka prekrúca tie fakty. Grécko nespar, nesporí dopredu, ale musí sporiť napriek tomu, že už teda 6 rokov dostáva peniaze a už 3 roky malo stať na vlastných nohách. Nič sa také sa nestalo. Takže je potrebné, aby aby, aby pardon, Grecko opustilo eurozónu aby dostalo odpustenie dlhov. Pán Luke, pani Grapini má pre vás modrú kartu. Akceptujete ju, prosím? ďakujem pekne pani predsednička. ďakujem pekne že ste mi dali túto možnosť položiť otázku. Pán Luke, ja som hm, si vypočula vaše stanovisko a je podobné tomu, čo povedali už iní poslanci za EPP. Ako vy vnímate solidaritu? Grécko je plnohodnotným členom, plnoprávnym členom Európskej únie a vo zmluvách sa jasne hovorí, čo je solidarita. Mňa by zaujímalo, ako vy si vykladáte slovo solidarita, pokiaľ ide o pomoc členskému štátu, ktorý má problémy. Pán Luke, Pani Gapini, ja s vami plne súhlasím, že je potrebná solidarita v rámci EÚ, že máme byť solidárni s tými, ktorí sú chudobní, tí, ktorí nemajú postačujúcu infraštruktúru, e, s tými, kde sociálna podpora, zariadenia e, nie sú také, ako by mali byť. Ale pani kolegyňa, ja si nemyslím, že sme mali byť solidárni s tými, ktorí hospodária nehospodárne. Nemáme byť podľa mňa solidárni s tými, ktorí sa nadmerne zadlžujú. Nemyslím, že by sme mali byť solidárni s tými, ktorí dohodnuté opatrenia opatrenia v programoch nerealizujú už naozaj roky. Čiže princíp kondicionality je potrebné brať naozaj vážne a povedať, keď vy nedodáte, tak ani my nedodáme. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz dostáva slovo pán Artui na minútu. Nech sa páči. Ďakujem pani predsednička. Rokovania medzi európskymi inštitúciami a Gréckom už 6 rokov trvajú, ale je to naozaj nevďačné predstavenie, také finančné rytierstvo a neschopnosť e, e, veci e, napraviť. Grécko je na hranici krachu, ale je to jeho zodpovednosť, aby e, veriteľia tiež e, sa istým spôsobom podielali. Od roku 2009 mohli konštatovať e, straty, aby sa znížil dlh Grécka na priateľnú hodnotu a aby medzinárodné orgány mali možnosť e, demokraticky reagovať tak, aby sa získala dôvera veriteľov. No, boli tu rôzne programy, ktoré boli ale nerealizovateľné napríklad e, krajina s verejným zadlžením v výške dvojnásobku HDP. Eurozóna je teraz ohrozená, pán komisár, pak rastu a stability sa nedržiava a správa e, hospodárskej záležitosti e, nefunguje. E, čiže pokiaľ ide o pôžičky, e, tieto slúžia na plácanie eh, dlhov, ktoré sú splatné. Toto je naozaj ilúzia, ktorá môže viesť iba k dráme. Diskusie v kuloároch eh, musia skončiť. Eh, politická arbitráž na mieste. Na mieste je politický realizmus. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pán Chuntis na minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán komisár, včerajšie zasadnutie Euroskupiny viedlo k jednému rozhodnutiu, ktoré nie je na prospech Európy ani Grécka. Vy ste povedali, že bolo prijaté rozhodnutie orientované do budúcna. To ste povedali vy, ale to neplatí, pretože minister hospodárstva, pardon, minister financií odovzdal tak povediac kľúče a na tomto základe rozhodli veritelia o tom, čo sa v Grécku bude diať. Už to nie je v rukách gréckej, v, gréckej verejnosti, ale gréckej vlády. Čo to znamená pre podniky, pre strednú vrstvu? Všetky z budú príjmať veriteľia. Pán komisár, nerovnosti, nezamestnanosť, chudoba, to sú všetko veci, ktoré sa ešte viac vyhrocujú reformným programom. Grécka vláda samozrejme toto podpísala, parlament e, zohráva iba kozmetickú úlohu v celej tejto hre. A je potrebné povedať, že mladí e, tiež išli do ulic, aby proti tomuto protestovali. Ďakujem. Pán Chuntis, máme pre vás modrú kartu od pána Zaniho. Akceptujete, pán Zani, 30 sekúnd. Nech sa páči. Ďakujem za možnosť prehovoriť, pani predsedajúca. A ďakujem aj vám, pán poslanec, že akceptujete moju otázku. Podľa mňa v tomto parlamente naozaj je miesto na úprimnú rozpravu. Hľadať riešenia. Vieme, aké riešenie nie je. Podľa vás, aké by bolo to správne riešenie? Ďakujem za odpoveď. Και εγώ θέλω να τον ευχαριστήσω τον κύριο συνάδελφο Ďakujem pekne kolegovi za túto otázku, ktorú sa ma spýtal. Vážený pán kolega, to riešenie predsa my poznáme, pozná ho aj komisia, pozná ho aj Euroskupina, každý pozná riešenie tohto problému. Problém greckého zadlženia predsa to je páka na to, aby sa Grécko istým spôsobom dostalo do tlaku potlak, musia byť vytvorené podmienky na to, aby Grécko mohlo sa vymaniť z tejto krízy a nie takéto opatrenia, ktoré tu vlastne uvalila trojka. Máme tu iba úpad, opatrenia, ktoré sme doposiaľ videli, ktoré sú nacielené a zacielené proti ľuďom Grécka. Týmto sa ten problém nerieši, iba sa zhoršuje a potom, čo ste vlastne povedali, je úplne jasné, videli sme to aj v nemeckých novinách, čítali sme to všetky tie miliardy, ktoré tu boli vyplatené nemeckým a francúzským bankám, dostali sa teda do ruky práve týmto bankám. A kolega, vy ste takisto parlam- parlamentným poslancom a pán Moskovici aj ostatní to veľmi dobre vedia. Viete, že všetky reformné programy mali byť e, programy, ktoré mali pomôcť, a teraz prerušila predsednička reč, rečníka, takže ďalším rečníkom je pán Uracún. Urtasun, nech sa páči, máte minútu. Nemôžeme sa vyhnúť úsmevu, keď počúvam niektoré vyjadrenia, keď sa hovorí o, o tom, aká je úroveň ekonomiky tejto krajiny, ako sa to komentuje, ale skutočnosťou, že sa hovorí o takom kroku, ktorý je ťažké realizovať, priam temer nemožné. Hovorí sa o reštrukturalizácii dlhu, ale e, Medzinárodný menový fond e, tiež uvažuje o nových opatreniach, ktoré by sa mali presadzovať. Ale myslím, že včera čo bol významný deň. Chcem povedať dve veci. Jedne, treba ten vývoj v Grécku urychtiť. Vieme už nakoniec, že to, ako sa to vyvíja doteraz, je to neudržateľné. A po druhé, krajina, ktorá má ešte oproti programu aj e, na prebytok hospodársky, tak e, zdá sa mi, že tie opatrenia, ktoré, o ktorých sa hovorí, zachádzajú ďalej, než je potrebné a v podstate aj tie úsporné opatrenia sú skôr preventívneho charakteru. Si myslím, že by sme nemali ďalej obmedzovať e, rozvoj ekonomiky. Ďakujem. Ďakujem pekne, máte modrú kartičku. Pán Frunzulika sa chce niečo spýtať, akceptujete ju? Pán Frunzulika, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Vlastne náš kolega tu hovoril niečo, že pozná situáciu s Európskou úniou a, Európskym, a Medzinárodným menovým fondom. Grécko zaznamenal určitý pokrok, pokiaľ ide o fiskálnu otázku, to treba povedať, a možno si nemyslíte alebo neviete, že Medzinárodný menový fond Európska únia by mali nájsť nejakú spoločnú politickú a finančnú formu riešenia? Ďakujem pekne. Kolega, ja si myslím, že to by bola ideálna situácia, lebo to by znamenalo a vyžadovalo by si to, aby sme tu mali racionálnu situáciu, aby sme mali reštrukturalizáciu dlhu, aby euro ktorú Európania nechcú akceptovať a potrebujeme aj tak, takisto ambicioznejšie opatrenia. Potrebujeme spoločnú dohodu, to by bolo ideálne, ale potrebujeme splniť tieto dve podmienky a vidíme, že Medzinárodný menový fond a európsky veriteľia to blokujú. Ďakujem pekne, pán Zany, nech sa páči, máte minútu. Ďakujem pekne. Vidíme, ako sa veci majú Zdá sa, že to je zasa ďalšie úsporné opatrenia. Všetky tieto záchranné balíčky vidíme, že zlyhali v minulosti. Vlastne máme aj konkrétne štúdia, ktoré hovoria o 9,7 miliardy eur. Tieto miliardy skutočne vlastne sa dostali síce do krajiny, ale zvyšok išlo, zvyšok tých peňazí to išlo všetko do bank. Máme tu takisto ďalšie informácie o konkrétnych finančných číslach. To je jednoducho zločin proti Grécku, ak sa na to takto pozrieme. Je to neuveriteľný daňový tlak na túto krajinu. Ničia sa tu sociálne práva, sociálne zabezpečenia, sú tu nespočetné reformy všetkých jednotlivých odvetví a ak sa tieto ciele nesplnia, tak sa tu hrozí, že banky sa budú znovu rekapitalizovať. Takže to nie sú žiadne perspektívy a vidíme, že to takto nepôjde ďalej. Ďakujem pekne, pán Vinesky, máte minútu a pol. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, dámy a páni. Ako často sme tu už v parlamente počuli, že vlastne tento aktuálny balíček pomoci zafunguje, že prinesie stabilitu a že zaznamená konkrétnu zmenu. Ako často sme už vlastne 28 parlamentov členských krajín počuli, že tie akurát teraz tieto súčasné opatrenia pomôžu Grécku a že skutočne ide o stratené peniaze, ktoré sa dávajú do Grécka. Teraz už vidíme, že všetky balíčky zhoršujú situáciu a stále iba prehlbujú krízu. Máme tu 130% zadlženie krajiny v porovnaní s hrubým domácim produktom a každý hospodár vám povie, že to sa už nedá refinancovať. A ak by ste sa pozreli na tú odvrátenú stranu celej tejto politiky, tak vidíte, že v špíkli tento týždeň Inštitút pre manažment a technológiu zverejnil článok, kde sa preukázalo, že 95% tých peňazí nešlo ľuďom v Grécku, nešlo do malého a stredného hospodárstva a nepomohlo e, naštartovať hospodárstvo. 95% išlo do hrdla bank a banky robili zlú politiku od samého začiatku. Využili lacné peniaze od Európskej centrálnej banky bez úrokov a e, reálne hospodárstvo muselo prijať pôžičky s veľkými e, úrokmi. Takže jediný spôsob, ako sa dá vyriešiť táto kríza, je vymaniť Grécko z tejto krízy, aby konečne Grécko mohlo sa postaviť na vlastné nohy, aby jednoducho konečne sa sústredilo na tie opatrenia, ktoré sú potrebné, ktoré nebudú postihnuté týmito úspornými opatreniami a Grécko jednoducho musí mať možnosť zažiť v budúcnosti lepšiu víziu. Ďakujem pekne, pán Fontulis, nech sa páči, máte minútu. Ďakujem pekne opäť vidíme, ako vyzerá toto absurdné divadlo. Je to jednoducho absolútne nehanebné, čo sa tu deje na úrovni Európskej únie. Táto politika úspor, ktorú sme tu mali, sme zatiaľ trpeli a strpeli, ale vidíme, že sa znovu dostávame pod zvrchovanosť Nemecka. Nemecko má všetko v rukách a vlastne takýmto spôsobom sa rozdávajú časti Grécka. Musíme sa vrátiť do našej krajiny a vyhnúť sa tomu, aby bolo úplne Grécko zničené zo strany veriteľov a zo strany ich spojencov. Sociálne dane boli znovu navýšené a ďalšie opatrenia boli prijaté na to, aby sa presadzovala aj naďalej politika úspor, ale tie peniaze, ktoré sme dostali, tie sa nedostali do vrecie Grékov skôr do rôznych európskych bank. To znamená, menej ako 5% týchto všetkých peňazí sme dostali do nášho rozpočtu, všetko ostatné išlo jednoducho do bank a po 5-6 rokoch reformných programov situácia vyzerá tak, a to sme vlastne aj videli. Čítali sme to v novinách Handelsblatt, že vlastne väčšina týchto peňazí išla skutočne do tých bank. Takže stále vidíme, že dlhy sa iba navyšujú a vlastne aj v tom období, keď sa tu rokuje o tom pomocnom programe, tak nachádzame sa v takej situácii, že už to ďalej nezvládneme. Ďakujem pekne. Pani Grosted, ďakujem pekne, pani predsednička. Zdá sa, že smerujeme už konečne dobre. Čakali sme veľmi dlho na to, aby tie reformy, ktoré boli prijaté, boli prijaté a začali fungovať. Je trochu škoda, že sme stratili toľko času, pretože vidíme, že vlastne počas vlády Samarasa sa trochu tá situácia začala zlepšovať Avšak dnes vlastne sa musíme tešiť predsa len z toho mála pokroku, ktorý sme zaznamenali a musíme povedať, že prvý tí, z toho budú mať beneficiu vlastne občania Grécka a musíme uznať, že mali veľkú odvahu. Občania Grécka museli zvládnuť veľké eh, útrapy a momentálne sa nachádzajú ešte stále vo veľmi ťažkej situácii. Sú to práve Gréci, gréckí občania, ktorí museli znášať aj dopady takejto strašnej vyčkávacej politiky, ktorú sme videli doposiaľ, pokiaľ ide o príjmanie jednotlivých reforiem. Ešte stále sú tu veľké rozdiely, pokiaľ ide o riešenie situácií. Sú tu ľudia, ktorí majú veľké privilégie a druhí trpia veľmi. Z druhej strany vidíme, že euroskupina sa snaží podporovať Grécko. Vláda Grécka si musí uvedomiť, že flexibilita, ktorú Európska únia preukázala, skutočne je tu na to, aby sa reformy pohli dopredu. Teším sa, že Európa konečne začala hovoriť o e, odburávaní tohto zadlženia. Stále hovoríme o krajine, ktorá je zadlžená až na úrovni 130 hrubého domáceho produktu. Takže musíme urobiť niečo, aby sme túto situáciu zmenili, aby sme posilnili hospodárskú štruktúru Grécka. Treba si uvedomiť, že bez solidarity Európskej únie, hoci ju viacerí kritizujú, Grécko by sa bolo dostalo do krízy, ktorá by bola ešte hlbšia. Ďakujem pekne, pani Grosted. Je tu pre vás modlá kartička a ste ochotní prijať ju. Nech sa páči, pane Priev, máte slovo. Ďakujem pekne, pani kolegyne, za to, že prijímate moju otázku. Spomenuli ste pokrok, ktorý sa podarilo v Grécku dosiahnuť a ktorý je zásluhou Samarasovej vlády. Taktiež tu máme poslanca, ktorý je zodpovedný za veľmi zlú hospodárskú krízu našej krajiny. On totiž bol súčasťou vlády, ktorá zaviedla nepriaznivé opatrenia a taktiež je zodpovedný za porušenie demokratických tradícií tým, že vyslal do, poslal do väzenia člena nášho hnutia našej strany. Je to presne ten pán Samaras, ktorého podporujete? Jediná vec, ktorú môžem povedať, je, že v čase pána Samarasa už boli náznaky rastu, eh, ktorý sa eh, oživil v Grécku. Ja si na to spomínam a ja som tedy o tom hovorila. Vo Francúzsku sme vtedy nemali ani takú úroveň rastu. E, to je to, čo si ja pamätám. Došlo k tiež k zavedeniu reforiem. Isté, že e, celkom iste je tam istá miera zodpovednosti, ale táto miera rastu, ktorú sme vtedy skonštatovali, e, bola rozhodne pozitívnym príznakom a je škoda, že sa stratila. Ďakujeme pekne. Teraz e, dostáva slovo pán Bulman na minútu a pol. Kolegyne, kolegovia, Myslím si, e, že veľmi pomaličky, keď sa pozerám na zasadnutie Euroskupiny, veľmi pomaly sa vracia zdravý rozum do rokovaní ministrov financí, pán komisár Moskoviči. Vám osobne sa chcem poďakovať, vám a vašim kolegom a kolegyniam, za to, že ste k tomuto prispeli. Tento proces musí pokračovať. 24. mája očakávame konkrétne výsledky. E, nezamestnanosť je e, E, do neba e, vysoká, taktiež e, inflácia a tiež od vzniku finančnej krízy 2008-2009 sa veci nezlepšili. Musíme dosiahnuť rast a zlepšenie zamestnanosti v Grécku. Kolegyne, kolegovia zo skupiny EPP, ja som si teraz vypočul troch prominentných rečníkov a rečníčky, ktoré ktorí hovorili že ich vlády v južných krajinách Európskej únie robili vždy správne rozhodnutia a že naše vlády robili tie zlé. E, ja vám hovorím, že ani vy sami tomu už neveríte. Keď ešte raz prídete s takýmito vyjadreniami do plena, len si pozrite e, zoznam reforiem, ktorý, ktorý zaviedol pán Samaras. Len sa na ne pozrite, informujte nás konkrétne, inak sa tento, totiž, sa tento argument sám vylučuje. Ja si myslím, že potrebujeme lepšie vyhliadky nielen pre Grécko, ale pre celú Južnú Európu. Musíme hovoriť presne o tom, ako využiť talenty ľudí eh, v južných krajinách Európy, ako môžu prispieť k spravodlivejšiemu rozdeleniu ehm, bohatstva celej Európskej únie. Ja dúfam, že budeme hovoriť o tom, že už nebudeme eh, si len pripisovať eh, navzájom vinu za spôsobenie dlhu. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje pán Starbaty na minútu. Pani predsedajúca. Pán Pitela hovoril pred chvíľkou o tom, e, že si prípada ako keby bol vo filme. Aj e, ja môžem povedať to isté. Ja mám tiež pocit, e, ako keby som sa ocitol v tom istom filme. Neustále sa opakujú tie isté scény a mám pocit, že presne toto som už toľkokrát počul tu v Európskom parlamente, e, volanie po tom, čo sa musí správne urobiť, e, to už to vlastne to toľkokrát, pán Moskoviči, vy hovoríte, čo všetko musí urobiť Grécko, Um, hovoríte, že teraz e, sa darí konečne prilákať investície, rast, konkurencieschopnosť. Nie, vôbec to nie je tak. Nič z toho totiž uh, sa nechystá. Grécka ekonomika totiž je e, zúfalo nekonkurencieschopná. Takéto sú fakty a pozrime sa na štatistiky. Prečo v Nemecku sú počty nezamestnaných znížené e, z 10% na 5%? Prečo v južných e, krajinách eurozóny nezamestnanosť stúpla z 10 na 15 a viac percent? Pretože euro je nesprávnou menou v týchto krajinách a z toho treba vychádzať. Ale Európsky parlament nechce pomenovať problémy s pravým menom, len tancuje ten zlatý tanec eura bez toho, aby bol ochotný pomenovať problémy s pravým menom. Ďalej nasleduje pán Torvalds na minútu. Ďakujem. Pani predsednička, myslím, že by sme to mali vnímať trošku v širšom kontexte. Keď sa pozrieme totiž na dejinný vývoj v 50. 60. rokoch, eh, všeobecný trend v Európe bol taký, že všetci boli zhruba na úrovni 5-6 do budúcna. Toto sa v polovici 70. rokov zmenilo. My teraz musíme a potom po rozšírení v 90. rokoch sa to ešte viac zmenilo. Teraz však potrebujeme novú politiku súdržnosti, ale na to, aby sme ju získali, musíme mať aj skôr rozpočet, ktorý bude primeraný aktuálnym výzvam. Nemá veľký význam hovoriť tu v snemovni o tom, kto sa dopustil akých chýb, ani jeden politik, ani tu v Európskom parlamente, ani v žiadnom inom parlamente nemôže povedať, že všetko, čo urobil, bolo správne. Takmer každý politik e, sa dopustil nejakých chýb. Teda mali by sme prestať navzájom sa obviňovať, mali by sme snažiť spoločne získať nový návrh rozpočtu a snažiť sa napraviť problémy tých krajín v Európe, ktoré naozaj sú vo veľkých ťažkostiach. Ďakujeme pekne pani Sakorafa na minútu. Ďakujem pekne. Väčšina z vás eh, v rozprave uznala, že došlo k, eh, k zločinu eh, na gréckom národe, ale včerajší vývoj situácie opäť raz potvrdzuje, že v Európe je dominantná sila, ktorá opäť raz dokazuje, že nezáleží na demokracii, ľudských právach a ľudských životoch. Opäť e, sa snažia vnúcovať bolestné opatrenia. Opäť je v Grécku predseda vlády, ktorý e, implementujú túto politiku a ktorý sa vyjadril, že radikálna alternatívna e, forma postupu je ilúziou. V Európe sú aj také sily, ktoré nemajú žiadne ilúzie o hospodárskej menovej únie a sú za sociálnu spravodlivosť. Je tu e, národ, ktorý nie je ochotný mm, podrobiť sa takémuto vydieraniu a ktorý nechce zachraňovať banky. Existujú dva druhy revízií, e, také, ktoré sa spoliehajú na to, že sa grécka spoločnosť podrobí a ďalej druhá revízia, ktorá vychádza z toho, že grécky národ e, odolá, nepodrobí sa týmto hnuzovaným opatreniam. Teda sú to dva druhé reality. Uvidíme, aká sa prejaví v praxi. Pani predsedajúca, dámy a páni, e, pán Plat konštatoval, že 95 pomoci Grécku išlo vlastne jej veriteľom, európskym bankám Grécko e, platí veľmi draho za ten prístup k tým zvyšným 5%. To to, čo Ciprasová vláda presadila, e, má aj vplyv na grécky dlh. Euroskupina včera začala e, s diskusiou Možnosti reštrukturalizácie dlhy sú, presunuté, dlhu, sú presunuté na najskôr do roku 2018. Ako je možné e, vôbec programovať hospodárstvo do budúcnosti za takýchto podmienok? v roku 2018, keď grécke hospodárstvo e, bude e, kosiť dôsledky e, všetkých týchto opatrení, tak si budú spomínať na dnešné časy a my možno vtedy budeme musieť uznať, že sme nastojili na chybe a grécky národ bude naďalej trpieť a veritelia nebudú zaplatení. Pán komisár, prečo naďalej nastojíte, že pôjdeme touto cestou? Uh, Pani von Storch nie je prítomná. Ďalej pán Filipo, nech sa páči, na minútu a pol. V stredu Andelsblad, nemecký denník, upozornil, na to, čo už hovoria odborníci dávno. Takzvaná grécka pomoc nejde vôbec gréckému národu, ale bankám. Obrovské percento týchto súm boli injektované, eh, mm, neboli injektované do gréckého hospodárstva. Ide o absolútne potieranie demokracie. Od roku 2010, zatiaľ čo MMF eh, chcel e, prísť s výnimkou pre Grécka. Vy v komisii ste vytvorili skutočný perverzný systém. Rozhodli ste sa zachrániť skôr banky a nie národy, aby ste zaplanili dlh. E, grécky štát si musí naďalej stále viacej a viacej požičiavať. Navyše e, ste sa rozhodne s nevydanou krutosťou sa rozhodli potrestať Grékov, keď sa rozhodli vybrať si inú cestu, keď zvolili pána Ciprasa. A potom, keď aj e, bolo grécke referendum o dlhé a pán Cipras nemal odvahu vám čeliť a vybrať si cestu ukončenia eura pre Grécko ECB každodenne vydiera e, Grécko a vy ste plne zodpovední za túto situáciu, za akej sa nachádza grécky národ. To sú všetky tie rozhodnutia, ktoré boli prijaté. Včera ste oslavovali uh, deň tzv. E, otcov zakladateľov. Ja dúfam, že táto maškaráda e, konečne prestane a že konečne začneme počúvať hlasy skutočných zvrchovaných národov a zvrchovaných štátov. To je jediný spôsob, ktorý funguje. Pán Murešan. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. <clears throat> Vážení kolegovia, pán komisár, situácia, v ktorej sa momentálne nachádza Grécko, je výsledkom politických krokov, ktoré prijala táto vláda od nástupu k moci. Bola to ich cesta eh, von z krízy od druhej polovice roka 2014. Ehm, zabezpečili hospodársky rast na úrovni 2% počas roka 2000% a dosiahli primárny rozpočtový prebytok. Ale to všetko ohrozila eh, súčasná vláda, ktorá nastúpila minulý rok ehm, <clears throat> eh, prijala kroky, ktoré zásadne poškodili hospodárstvo. Ale ako napredovať ďalej? Cesta vpred je podľa môjho názoru reforma. To, čo Grécko potrebuje, sú reformy. Grécko potrebuje funkčnú a efektívnu verejnú správu, ktorá bude slúžiť záujmom ľudí. Grécko potrebuje viac konkurencieschopný a flexibilný trh práce, ktorý umožní ľuďom nájsť pracovné príležitosti, najmä mladým ľuďom. Vláda by mala uľahčiť mladým ľuďom zakladať podniky. Vzdelávanie musí odpovedať na potreby trhu práce. Zároveň podniky musia byť eh, privatizované a dobre riadené. To všetko zabezpečí, že Grécko bude konkurencieschopné a bude dokázať tvoriť investície a pracovné príležitosti. Funguje to. Videli sme to v Írsku, Portugalsku, na Cypre, v Španielsku. Len ak budú takto e, naplno konať, dokážu naplno využiť aj tento balíček. Ak e, nebude ekonomika konkurencieschopná, reformovaná a silná, všetko bude len také, taká rýchla náplasť. Nič iné nepomôže. E, táto, tento úver nezíska dôveru investorov a bude sa naďalej akumulovať štátny dlh, ak nebude reformovaná celá ekonomika, ako som už hovoril. Ďakujem pekne. Ďalej má slovo pani Perez. Nech sa páči minúta a pol. Pani predsedajúca, pán komisár, v tej situácii, v tých diskusiách, ktoré vedieme o Grécku, môžeme e, vyvodiť tieto závery zo včerajšieho e, zasadnutia rady je potrebné e, oceniť tie rozpočtové opatrenia, ktoré sú robili e, zákony, ktoré boli prijaté, e, priniesli 3 miliardy úspor ročne a Ciprasová dohoda sa uchovala a jeho politická dôveryhodnosť sa už nespochybňuje, ale ju oceňujeme a podporujeme. Druhé poučenie v gréckom zadlžení konečne začína prevažovať zdravý úsudok, ale musíme ísť ďalej z oči v oči slubu, ktorý sme urobili gréckému národu v roku 2012. A tretie poučenie eurooptimistické tendencie musia byť uvedené do praxe. A 24. mája Eh, je eh, termín, kedy eh, môže dojsť k reštrukturalizácii gréckého dlhu a je potrebné, aby sa Grécko mohlo vydať na udržateľnú hospodárskú cestu a to je to, čo je potrebné v rámci Grécka pre, v eurozóne. Ďakujem pekne, ďalej má slovo pán Mono na jednu minútu, nech sa páči. Napriek vašej vynikajúcej európskej dohode v roku 2015 v Grécku sa nič nevyriešilo. Euro, prísnosť, ktorú trojka vnúcuje Grécku, e, vôbec e, neuľahčuje splatenie dlhu. Celá eurozóna je v agónii a Grécko je len e, symptómom rakoviny jednotnej meny. Čiastočné odpustenie e, dlhu by bolo nezodpovedné a to by len prilialo viacej oleja do ohňa. My, rozumní veriteľi, aby sme mali prijať moratórium e, na dlh, aby sme umožnili Grécku nový ekonomický štart, ale musí splniť tri podmienky. Menovú zvrchovanosť, aby mohla monetárne riešiť svoje problémy, Mm, splatenie 260 miliard eur e, nemeckého dlhu voči Grécku, ako aj ďalšie kritéria. Len takýmto spôsobom zapránime humanitárnej kríze v tomto štáte. Mister... Ďakujem pekne. Pán Kircos na minútu a pol, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. V Grécku Máme aj dobré správy, ale zároveň aj veľmi zlé hospodárske správy. Tou dobrou správou je to, e, že Cyprasová vláda opustila stratégiu boja proti eurozóne a v podstate vytvára nevyhnutné opatrenia, ktoré sú nutné. Práve preto pravdepodobne neuvidíme zopakovanú krízu z roka 2015, ale sú tu aj zlé správy. Na jednej strane máme veľmi vysokú cenu, ktorú musíme zaplatiť za e, celkový účet alebo e, za náklady zlyhaného experimentu Ciprasa Varufakisa z roku 2015. Ďalej je to e, zmes ekonomických politík vlády Syrizy, ktorá sa zameriava na veľmi vysoké zdaňovanie podnikov. No a práve preto narážame na problémy, ktoré e, vidíme v fungovaní reálneho hospodárstva. Ďalej, požiadavky Medzárodného menového fondu. Tak Ciprasová vláda akceptovala vytvorenie e, tzv. E, záchranných opatrení, kontingenčných opatrení do roku 2018. A teda vyslali aj signál, že grécky problém nie je, ehm, alebo Grécko nie je veľmi dôveryhodná krajina a práve preto vlastne ehm, predsúvací charakter tohoto programu eh, v rámci tretieho záchranného balíčka je zničený a tým sa aj obmedzuje potenciál rastu. To samozrejme všetko eh, je daň za lavicový populizmus, ktorú platíme. Syriza vyhrala voľby v roku 2013 práve takýmito slubmi a Grécko jednoducho nedokázalo eh, dostatočne výjsť z tohoto MOU, eh, teda z tohoto, z tohoto prvého balíčka vďaka svojim opatreniam. Cyprasová vláda aj napriek tomu ohlásila a naplánovala opatrenia, eh, ktoré boli až troj, desaťnásobne objemnejšie. Takže v tomto smere eh, pevne verím, že tá lekcia, ktorú si museli bolestivo vytrpieť Gréci, si bude osvojená inými ľuďmi. Ďakujem pekne, ďalšia poslankyňa. Vážení kolegovia, kým Gréci trpia, tak tým viac a viac dochádza k škrtom v, v dôchodkoch, v mzdách a tým viac sa vlastne zvyšuje aj hladina chudoby vidíme, že dochádza naozaj k tomu, ako neproporčne rastie chudoba v niektorých častiach Grécka. Niektorí sú z toho šťastní, pretože takýmto spôsobom ustupujú požiadavkám trojky. My sme niekedy veľmi pokriteckí, to platí aj dnes, ale by, ktoré máme dnes pre uh, Ehm, pre toho draka MMF, ehm, tak toto alibi už dnes neplatí, pretože dnes bola akceptovaná dohoda a síce, že tieto záujmy idú proti ehm, tým najslab, najslabším občanom. Je to len tá šojbleho politika, ktorá je naďalej aplikovaná a je to jediné, jediný liek, ktorý je podávaný a vlastne oddelovanie splácania dlhu do roku 2018 je jediná úľava, kým napríklad majetok Grékov bude naďalej predávaný zahraničným e, rôznym investičným fondom. A paralelne pritom vidíme, ako vláda oslavuje Práve preto by sme teda nemali diskutovať o solidarite, keď nemáme záujem, autentický záujem o potreby občanov. A ďakujem pekne. Pán, pani Tank na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Keď Šéber prišiel včera do Európskupiny, tak povedala, že Grécko prijalo zlé rozhodnutia, že je potrebné, aby prestali trpieť, ale zdá sa, že čím viac sa Grécko približuje k svojmu cieľu, tak ten cieľ sa vzdialuje Aké boli ciele? Ciele e, boli e, presunuté aj minulý rok, pretože bol nadbytok 3,5 e, keď hovoríme o zlých výsledkoch Grécka, tak možno by sme mohli hovoriť tiež o nesprávnych očakávaniach EÚ. Christine Lagarde povedala, že 3,5 nebolo realistické a MMF uznalo, že v roku 2010 sme mali už vtedy hovoriť o znížení dlhu nastal čas, aby sa členské štáty EÚ skutočne kriticky pozreli na to, čo urobili a čo žiadali. Vina a sankcie, o ktorých Šojble hovoril, to e, len poukazuje na to, že sme sa nepoučili z našej chyby. Absolútne musíme pomôcť Grécku, aby sa postavilo na nohy. Pán Kirkos. Το no. χθεσινό no, Eurogroup μας απέδειξε πως... Včerajšie zasadnutie Euroskupiny nám ukázalo, že európske inštitúcie a grécka vláda kolaborujú a to veľmi hladkým spôsobom. 6 rokov krízy, 3 memoranda o porozumení, 12 pozitívnych hodnotiacich správ a vždy máme vládu, ktorá je veľmi spokojná, ktorá nám veľmi šťastná a oznámi, že e, dobré výsledky sa dostavia zajtra, ale e, dovtedy musíme zvyšovať dane. Prečo? pretože európske inštitúcie zabúdajú na rast a plánujú len naplnenie fiskálnych cieľov, ktoré kolabujú práve kvôli nedostatku rastu. Ale 12 pozitívnych správ a hodnotení nám ukázalo, že neexistuje žiadna cesta z tejto krízy, kým nebudeme mať reálnu reformu, ktorá nebude sprevádzaná fiskálnymi, zvýšením fiskálnych nákladov ako napríklad nedostatok dotácií alebo sprostredkované e, rozdeľovanie e, spravodlivosti spolu s spolu vlastne e, s konfiškáciou ropy a ropných produktov. To je niečo, o čom vlády len uvažovali a žiadna vláda nedokázala takéto kroky prijať. Now it's working. Perfect. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. V prvom rade by som chcela poďakovať práci komisára Moskoviceho viacej ako jeden rok potom, čo minulú jar e, sme videli e, výsledky e, referenda. Pravdepodobne sme premrhali jeden rok a teraz sme sa pravdepodobne dopracovali k dohode, ktorá je rozumná, hoci Ehm, mnohí kolegovia z parlamentu eh, spochybňujú a správne, či môžeme dôverovať eh, vláde eh, strany Syriza. Ale ja by som odporučil, aby sa sústredili na niekoľko málo reforiem, ale aby skutočne oživili hospodárstvo, napríklad export aby teda sa susedli na tie e, reformy, ktoré podnietia ekonomický rast. A ako hovoril kolega Tang, tiež potrebujeme vyriešiť otázku zadlženia. Nemôžeme očakávať viacej od Grékov, pretože grécky občania nemôžu predsa trpieť toľko škrtov a potrebujú aj určitú istotu do budúcnosti. Pán Mavrides, jedna minúta. It's working. Ďakujem, pani predsedajúca. Pán Moskovici. dnes sme veľa hovorili o minulosti a málo o prítomnosti či budúcnosti, ale pritom je otázka veľmi jednoduchá. Dohodli sme sa na určitej cestovnej mape, ktorá síce sa oneskoruje, ale ide správnym smerom. A druhá vec, ktorú máme pred sebou, napriek chybám, ktoré sa urobili, tak sa aplikovali reformy, ale mali by sme si položiť otázku, či naozaj chceme pomôcť gréckému národu, ktorý urobil obete a ktorý je súčasťou európskej rodiny. Chceme pomôcť gréckému národu, ktorý otvára náručie e, potláčaným e, v prípade, keď iné členské štáty stavajú múry a bariére. Pokiaľ ide o dlh, bez e, oslobodenia dlhu Keď tento dlh nebude e, realizovateľne e, platný, e, tak sa Grécko z tejto situácie nedostane bez kontroly a pomoci to nebude možné. MMF žiada menej prísnosti a škrtov, ale preventívne opatrenia, ale ja nechápem tú logiku. Týmto sme uzavreli rozpravu s rečníkmi hlavne politických skupín a teraz nasleduje spontánna časť rozpravy, keďže aj najskôr pani Spiraky. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. E, pán komisár, včera Euroskupina zopakovala rozhodnutia z novembra 2012 e, o dlhu, ale ešte s ďalšími opatreniami, e, pričom zavádzajú automaticky opravný mechanizmus. Je to rozhodnutie, na ktoré čakáme už 4 roky a iba od januára 2015 9 miliard eur Grécku uniklo práve kvôli tomu. A zároveň vy ako veritelia ste tiež odpovední, pretože podporujete eh, politický mix, eh, ktorý eh, podporuje aj daňové úniky, aj vyhybanie sa daňovej povinnosti. Grécko nepotrebuje žiadne nové programy, potrebuje novú politiku, s nižšou mierou výdavkov novú vládu, ktorá bude pokračovať v štrukturálnych reformách, tak aby sme už nemuseli hovoriť o gréckom probléme tu v Európskom parlamente, aby sa Grécko stalo hviezdou Európy a aby ste vy mohli splniť všetky svoje eh, prišľuby z minulosti. Pani Desarnes. Ďakujem. Myslím, že je naliehavé, aby sme prestali zostali s čisto účtovným prístupom, aby sme dali Grécku viacej perspektív, rovnako ako gréckému národu. Zároveň musíme konať v dvoch smeroch. Áno, samozrejme je potrebné urobiť zásadné reformy, administratíva, spravodlivosť, zdravotníctvo. Ale ešte by som dodala jedno slovo. Ak by sa zásadné reformy urobili skôr, pán Cipras by ich teraz neurobil. Po druhé, Musíme e, reštrukturalizovať dlh a e, reorientovať ho. Potrebujeme jasne usmeriť finančnú pomoc a zasmerovať ju na konštruktívne projekty. Je potrebné, aby si Grécko znovu vybudovalo priemysel, poľnohospodárstvo, aby si otvorilo nové cesty, predovšetkým v obnoviteľných zdrojoch energií. Záverom si myslím, že skôr ako tráviť čas tým, že budeme ukazovať neustále prstom na Grécko a Grékov, že nie sú dobrí, že nerobia dostatočne dobre. Buďme radšej po ich boku, pomôcme im konať a vybudovať si novú budúcnosť. Thank you, Mr. Andulakis. Pán Andurakis. Mr. Andulakis? Καλό σημάδι, ο λευκός καπνός από το Eurogroup, αλλά βαρύ το τίμημα. Ďakujem pekne. Bílý dym e, z zasadnutia Euroskupiny je dobrým znamením, ale ešte stále platí, že budú za to musieť platiť e, bežní e, občania a taktiež výrobný sektor. Panuje tu naďalej nespravodlivosť. Tí, ktorí teraz pracujú v Grécku, budú musieť platiť viac a budú mať nižšie dôchodky. A za to nesú zodpovednosť veriteľia a grécka vláda. Vidíme, že našej stratégii chýba vízia a preto taktiež nie je možné dostatočne oceniť e, a pochopiť e, oslavné slova e, na adresu včerajšieho zasadnutia Euroskupiny. Ak si niekto myslí, že Medzinárodný menový fond vyrieši grécku situáciu a ak že niekto toto navráva, tak sa nemýli, tak sa myčí. Eh, by to malo byť tak, že Medzinárodný menový by sa mal stiahnuť aj z Grécka. Ďakujem pekne, pán Kelly. Ja ako Ír eh, veľmi dobre chápem grécky národ a ťažkosti, v ktorých sa ocitli. My sme totiž si prešli tým istým, my sme počuli tie isté argumenty, tiež nám hovorili, že dlh je príliš vysoký, že zbankrotujeme, že by sme mali odísť z eurozóny. Eh, potom sa to všetko odovzdalo bankám a ekonomika nerásla. A teraz o niekoľko rokov neskôr vidíme, že obete, ktoré prinášali Íry, stali za to, preto pretože teraz sme najrychlejšie rastúcou ekonomikou v Európe. Dúfam, že o niekoľko rokov to isté budeme môcť povedať aj o Grécku. Um, aby sme boli spravodliví v Grécku aj k predsedovi vlády, naposledy, keď som tu hovoril, som ho kritizovala. hovoril som, že je na čase, aby prejavil e, konkrétne politické vodcovstvo a v skutočnosti e, k tomu aj došlo. E, nastala táto chvíľa. e, myslím si, že treba oceniť e, tieto opatrenia a tiež sa ukazuje, že e, bývalý minister financí e, Varoufakis bol na nesprávnej ceste. V každom prípade by sme mali byť čo najflexibilnejší v prístupe ku gréckej vláde, aby grécka vláda mohla dosiahnuť potrebnú hospodárskú obnovu a aby sa mohli dožiť tých šťastných dní, ako my sme sa ich dožili v Írsku. Ďakujeme pekne, pán Kaputo. Grazie, presidente. Ďakujem treba pripustiť, že EU chybila, keď nastojila na politike Škrtova, Kontroverzne kontroverzné požiadavky od gréckého národu, národa boli chybova neslúžili na oživenie hospodárstva. Ale Euroskupina nechce zmeniť stratégiu, prichádzajú ešte prísnejšie opatrenia akýsi automatický mechanizmus kompenzácií, ktorý má priniesť nové dane, výdavky, ale nedosiahne ciele rozpočtu stanovené v programu. 3,5 HDP v roku 2018. Ignoruje sa požiadavka Grécka e, na odpustenie úrokov v jej dlhoch a vôbec sa neuvažuje o iných možnostiach urobili významné reformy, napríklad fiškálne. Euroskupina by to malo uznať a mali by e, grécké zadlženie e, sta, prerozdeliť. E, pani predsedajúca prosím pána Kaputa, aby hovoril pomalšie. Um, Bohužiaľ, pre tlmočníkov je to veľmi rýchly prejav, takže preto som vás prosil, aby ste spomalili. Ďakujem pekne, e, pani Luhonen, nech sa páči, máte slovo. Pani Ruohorene Lerner, ďakujem pekne za slovo. Grécko je Gréckom e, a nezmení sa. Naša politická strana, skutoční Fíni, boli v roku 2010 proti balíku pomoci Grécku alebo v skutočnosti to nebol balík Grécku, ale skôr nemeckým a francúzským bankám, ktorým sa dostali tieto peniaze podľa najnovších odhalení. Väčšina eh, však prijíma rozhodnutia v demokratickom systéme a naša politická strana v roku 2010 eh, bola iba menšinou v fínskom parlamente. Spoločné pravidlá a dohody sa robia preto, aby ich všetci dodržiavali. A teraz eh, sa hovorí, že nejaké reformy e, sa v Grécku vykonávajú, e, niečo sa nedarí. E, v skutočnosti by bolo potrebné presvedčiť sa o tom, aká je situácia, keďže už nikomu nemôžeme veriť. Grécko musí dodržať všetky stanovené pravidlá programu ešte predtým, než sa vôbec bude môcť hovoriť o nejakých úľavách alebo znižovaní úrokov, ale bolo by ešte lepšie, ak by sa Grécko dostalo von z eurozóny a tým by sa vyriešili problémy a tiež by sa e, zlepšil postoj najchudobnejších v gréckej spoločnosti. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a posledným rečníkom e, je pán Krizogonos, nech sa páči. Ďakujem pekne. Dnes, teda včerajšie stretnutie Euroskupiny sa zhodlo na tom, že otázka udržateľnosti gréckého verejného dlhu si vyžaduje krátkodobé, strednodobé ako aj dlhodobé opatrenia. To všetko je v poriadku. Kým e, to bude aj reálne implementované, e, účinným spôsobom. Mali by sme si uvedomiť, že ani Grécko, ani akýkoľvek ďalší štát, či už je to členský štát EÚ alebo nie, e, nedokáže dosiahnuť fiskálny prebytok v objeme 3,5 ročne. Grécko sa musí, musí zabezpečiť, um, aby uh, sa nevrátilo k primárnemu deficitu, ale ostatné členské štáty eurozóny by mali nájsť spôsob, ako chcú uľahčiť celkové bremeno gréckého dlhu a ako zároveň chcú umožniť refinancovanie tohoto trhu prostredníctvom trhov. Všeobecná reštrukturalizácia uh, by mala byť uh, na benefit Grékom a ich dlžníkom, teda, pardon, a ich veriteľom. Ďakujem pekne. A teraz pán Moskovičí má priestor na to, aby zhrnul diskusiu. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca, dámy a páni poslanci. Ďakujem všetkým tým, ktorí vystúpili v tejto rozprave, ktorá bola určite plodná a užitočná. Je naozaj veľ, viac ako ťažké odpovedať na všetky body a otázky. E, boli nastolené viaceré aspekty a musím konštatovať, že samozrejme urobili sa chyby a samozrejme že treba vyvodiť z toho dôsledky a zodpovednosť. E, prešlo 6 rokov krízy a konštatujeme chyby rôzneho druhu. S istým odstupom sa pozerám na tieto veci. Tejto otázke sa v komisii venujeme, ale už aj predtým som sa venoval tejto otázke. Bol som v Euroskupine ako minister financí mojej krajiny. A je to stále Francúzsko. Už 4 roky sa teda zúčastňujem týchto diskusí a môžem vás ubezpečiť, že zodpovednosť je zdieľaná a ak sa urobili chyby, tak e, e, spadajú na plecia všetkých, aj gréckej vlády, v tejto situácii by sme mali vyjadriť istý konsenzus alebo potrebu solidarity s Gréckom. Uznali sme všetci, že urobili obrovské úsilie. Ten, či ktorý z nás tu teraz nemôže hovoriť, či rozhodovať na miesto gréckého národa, či chcú ostať v eurozóne. Samozrejme, želáme si, aby tomu bolo, takže áno, Viacerí vyjadrujú e, takúto dlhotrvajúcu ambíciu a moje presvedčenie, ako aj všetkých členov Euroskupiny, A sú to e, ľudia, muži a ženy, ktorí pochádzajú zo všetkých politických skupín a majú rôzne ideologické orientácie, ale to, čo sme včera dosiahli po dlhej práci, sme prekonali a dovršili významnú etapu, etapu solidných reforiem A teraz je potrebné, aby túto dohodu všetci prijali a tiež je potrebný návrat dôvery a ekonomického rastu v Grécku a tiež s investíciami. Vieme, že grécky národ počas tejto krízy veľa trpel a my, ho, my mu musíme a chceme pomôcť, a nehovorím tu len o teraz tej, ktorej politickej skupine či orientácii, ale všetci sme v Euroskupine spolupracovali s gréckými predstaviteľmi, aby sme zrealizovali reformy, ktoré sú samozrejme aj ťažké. Rozpráva v parlamente nám ponúka zaujímavé myšlienky. Uvidíme e, a spracujeme ich 24. maje. Ja som si zaznamenal veľmi pozorne vaše pripomienky či nápady. Je samozrejme zložité si uvedomiť alebo e, cítiť sa do situácie či pozície toho, či ktorého, tej či ktorej vlády, ale e, je potrebné, aby sme ku všetkým otázkam pristupovali globálne. Otázka štrukturálneho dlhu, mechanizmus, e, automatický mechanizmus záchrany. A poprvýkrát od novembra 2012, pretože sa predkladá naozaj dôveryhodný balíček, tak sme schopní riešiť otázku gréckého zadlženia a my to chceme a budeme robiť. Takže včera sme završili významnú etapu a 24. maja dúfam, že sa dopracujeme k čo najširšej dohode v prvom bloku Niektorí rečníci z rôznych krajín povedali, či vyjadrili želanie, aby sa Grécko dostalo z tejto ťažkej situácie. Samozrejme, to je aj moje želanie. Mali sme 60, 70 či viacej stretnutí v Euroskupine. Ja si Želám, aby sme jedného dňa v Euroskupine mohli skonštatovať, áno, konečne sa Grécko dostalo z programu a podarilo sa im zrealizovať reformy, ktoré sú potrebné, naštartovali ekonomický rast. Želáme si to, myslím, všetci nezávisle od príslušnosti k politickej skupine. Je to vôľa, ktorá nás vedie všetkých a ja vám preto ďakujem za túto rozpravu týmto Merci, Ďakujeme a pán komisár. Týmto